Ora l'ordine del giorno reca la discussione congiunta concernente l'adesione della Repubblica di No a teraz nasleduje rozprava o žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únie. Je tu na jednej strane o odporúčanie pána Svobodu o žiadosť Chorvátska o členstvo v Európskej únii a ďalej Ďalej odporúčanie rady o prijatí Chorvátska na slovo dostáva pán spravodajca Svoboda na 4 minúty. Nech sa vám veľmi pekne páči. Ďakujem pekne, predsednička. Vážení zastupcovia rady, vážený komisár, vážení hostia z Chorvátska na čele s predsedom parlamentu a s viacerými poslancami Európskeho parlamentu, ale vítam aj pred, e, veľvyslanca Chorvátska pri Európskej únii. Vážený pán predseda, môžem, ja som veľmi rád, že keď môžem parlamentu predložiť dnes moju poslednú správu o vstupe a žiadosti Chorvátska. Bol to veľmi ťažký a náročný proces, no a počas predstupových rokovaní som spolupracoval s tromi, s tromi premiérmi ako aj s mnohými ďalšími politikmi, ako napríklad Vesnou Buzíče, Milanoviča alebo Milan Popovac. Všetci z týchto politikov preukázali zrelosť a povedali a vyjadrili sa, že v európskych otázkach treba postupovať spoločne. Je to dobrý príklad aj pre ostatné krajiny z regiónu. Tiež by som chcel tiež poďakovať angažovaným tieňovým spravodajcom. Naša spolupráca bola vynikajúca. Rovnako chcem poďakovať komisii a samozrejme aj komisárovi Fülemu. A ak je to možné, tak aj rade. Len konsekventnou politikou z Európskej strany sa nám podarilo spoločne so zodpovednými politikmi Chorvátska dosiahnuť, že Chorvátsko prijalo a zrealizovalo potrebné reformy a rovnako nadviazalo spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom v Den Hagu. Je tu o nejakú pomstu. Dôležité v tejto veci je, že v konfrontácii s vlastnou minulosťou treba spracovať chyby minulosti. No a ja som to nikdy nechápal ako kritiku sebaobrany alebo obrany Chorvátska, ale ako kritiku toho, že pravdepodobne niektorí túto situáciu zneužili na páchanie vojnových zločinov. A to je rozhodujúce a nie otázka Chorvátska ako takého. Ale veľmi veľa sa urobilo aj v boji proti korupcii. No a pre mňa tá skutočnosť, že bývalý premiér je pred súdom nie dôkazom toho, aká vysoká je miera korupcie, ale dôkazom toho, že v Chorvátsku sa rieši otázka korupcie a rovnako sa proti korupcii bojuje samozrejme aj reforma súdnictva. Je dôležitá, boli prijaté dôležité kroky, bude nasledovať monitoring a podľa môjho názoru monitoring je veľmi dôležitý, pretože komisia pred samotným vstupom bude kontrolovať na priebeh reforiem. Dôležité boli aj snahy o integráciu srbských navrátilcov. No a a chcem poďakovať eh, Josipovičovi a Borisovi Tačičovi za to, že sa snažili eh, o spoločné kroky aj vo Vukovare. Ja sám som bol vo Vukovare len niekoľko týždňov po jeho zničení. Videl som, eh, čo dokáže obrovská agresia, keď sa dostane, keď ju zneužijú nezodpovední politici. No a pri poslednej návšteve som videl, že vo Vukovare žije veľa ľudí, ktorí hľadia do budúcnosti, bol som na spoločnej škole Chorvátov a Srbov, kde som zažil to, že sú skutočne e, pripravení hovoriť o budúcnosti. Bola tam, zažil som jednu najlepších diskusí o Európe, pretože ľudia vo Vukovare vedia, o čom je Európa, aj keď u nás to niekto, niektorí ešte stále nevedia. Ide totiž o prekonanie nenávisti. No a vo Vukovare e, je e, rieka, preteká, pretekanie Dunaj a ten spája a nie rozdeluje. No a v tomto zmysle by som tiež rád povedal, že som presvedčený o tom, že práve tieto úvahy svedčia o tom, že Chorvátsko urobí všetko, aby aj ostatným krajinám v regióne dalo možnosť vstúpiť do EÚ politika susedstva je veľmi dôležitou oblasťou a dovolte mi ešte dodať, že som veľmi vďačný za to, že Chorvátsko a Slovinsko a na tomto mieste som spomenúť aj Boruta Pachora, slovinského premiéra, ktorý tiež prispel k prekonaniu, prekonaniu konfliktu o hraniciach, hraničných líniách. Preto je pre mňa vstup Chorvátska veľmi dôležitým milníkom v zjednocovaní Európy. A ja dúfam, že rada tiež urobí krok k Srbsku a Čiernej hore, preto aby aj po vstupe Chorvátska pokračoval integračný proces. Viem, že mnohí eh, dnes myslia na tom, alebo si myslia, či rozšírenie nie je príčinou našich problémov. Ale ani ústava, ani hospodárske problémy nezačali alebo nezlyhali v nových členských štátoch. No a preto dúfam, že zajtra veľká podpora pre vstup Chorvátska e, vytvorí optimistickú náladu e, v tejto pochmúrnej e, dobe. Je dôležité ukázať, že Európe veríme, veríme Európe spoločne s Chorvátskom, a túto novú Európu budeme ďalej budovať a brániť spolu s Chorvátskom, čo bude jasný signál toho, že Európe veríme. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, pán Svoboda. No a teraz dostane teraz dostane slovo pán minister, pán Dovgielevič v mene rady. Máte slovo, nech sa páči pani predsedajúca, pán komisár, ctení poslanci. Teším sa, že môžem sa zúčastniť tejto diskusie, pretože to je jeden z posledných krokov procesu, ktorý sa ukončí v najbližších dňoch, a to vstup Chorvátska do Európskej únie. Tým pádom sa Európska únia rozšíri na 28 členov, to je naozaj pozitívny vývoj. Myslím si, že môžeme teraz zablahoželať Chorvátsku. musíme poďakovať Chorvátsku za to, že dotiahli dokonca tieto rokovania. Chcel by som teraz opakovať ešte raz, že politika rozšírenia Európskej únie je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Európska integrácia je jedným z najväčších cieľov v oblasti mieru, stability a zmierovania a rozširovanie je práve jedným z tých najväčších nástrojov na dosiahnutie týchto cieľov časoch, keď Európska únia čelí veľmi veľkým výzvam, o ktorých sme diskutovali aj pred chvíľkou, prístup e, penie Chorvátska nám pripomína, aké dôležité je, aby Európania spolupracovali v rámci jedného rámca v Európskej únii. pripomína nám to takisto, aký je úspech e, európskej integrácie ktorý sa stáva naozaj veľkým úspechom a myslím si, že tento parlament bol neustále veľkým podporovateľom Chorvátska počas celého prístupového procesu, za čo by som parlamentu chcel poďakovať. Dovolte by som dnes zdôraznil, že jedným z milníkov dosiahnutej dohody o rozšírení je princíp vlastných zásluh. To znamená, že kandidáti postupujú čisto podľa prísnej kondiciality za báze splnenia jednotlivých podmienok a toto je úplne podstatné, že sú pripravení na členstvo. Samozrejme, členstvo za sebou prináša výrazné výhody, ale prináša aj povinnosti. Tieto povinnosti samozrejme slúžia na to, aby sa zabezpečilo to, že všetci občania môžu plne využívať členstvo v EÚ a toto má priame dopad aj zároveň na celú um, reputáciu politiky rozširovania. To je niečo, čo sa nedá viac už uh, pod, podčiarknúť. Taktiež je tu aj dôležitý aspekt reputácie v tomto procese. To znamená, že keď kandidát splňa kritéria členstva, tak aj EÚ mu sa to splní svoje sľuby. To znamená, že ako náhle súhlas bude, keď sa dojde k podpisu, tak môže, keď sa to odsúhlasí parlamentom, môže sa to potom budúci týždeň tu podpísať, pristupová zmluva. A premiérka potom príde tu e, ako po, pozvateľka v parlamente a potom um, dúfajme, že teda bude pozvateľka veľmi optimistickej eh, optimistickej a jednocujúcej Európskej rady. Taktiež by som chcel ešte spomenúť, že práce na, pri chorvátskom pristúpení sa ešte neskončili. Ešte Chorvátsko bude musieť pokračovať vo svojom ďalšom úsilí, aby mohla plne splňať povinnosti člena od dňa pristúpenia. Takisto je trebš, určité veci treba zlepšiť, tiež je treba veľmi dôkladne monitorovať dosiahnuté pokroky, osobitne v otázkach, otázkach kapitoly 23, teda justícia, ľudské ľudské práva a otázka kapitola 24, kde je sloboda a bezpečnosť. E, komisia pripraví naďalej správu o pokračovaní o všetkých kapitolách. Dovolte, aby som vás uistil, že e, bude e, komisia posudzovať ďalej vývoj a bude naďalej informovať parlament taktiež nezabúdajme aj na budúcnosť. Pristúpenie Chorvátska je výrazné pre celý región významné pre celý región. Je to veľmi pozitívny signál a mal by byť takto aj videný, aby posilnil stabilitu, mier, eh, prosperitu eh, a zmierovať, zmier, proces zmierenia. Podpísanie z tejto zmluvy by mal byť veľmi silným signálom podpory aj pre ostatné krajiny, alebo inšpiráciou pre ostatné krajiny Balkánu a by sa im takisto preukázala plné e, presvedčenie, že patria na cestu vstupu do Európskej únie, keď budú splňať kritéria. E, tá udalosť 9. decembra dúfame, že teda poskytne plne nový, e, nový motor európskej perspektívy pre balkánske štáty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo predsedovi rady. Že... Prepašte, pán komisár, som na vás zabudla. Nech sa páči, máte vy slovo. Don't be, Madam President. Uh, Madam President, uh, <clears throat> honorable members, Pani predsedajúca, cení poslanci, dnes je rozhodujúci moment. Ehm, vaše, vaše slovo zabezpečí Chorvátsku, že sa stane 28. členom Európskej únie a chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí s nami spolupracovali celé mesiace, celé roky keby sme sa dopracovali k dnešnému dôležitému dňu. Cení poslanci komisie už vyjadrila svoje pozitívne stanovisko 12. októbra a dúfam, že zajtra už budete hlasovať o odporúčaní aj o uznesení, ktoré pripravil pán poslanec Svoboda a dúfam, že hlasovanie bude pozitívne. Toto umožní rade prijať rozhodnutie o Chorvátsku tak, aby pristupová zmluva mohla byť podpísaná 9. decembra. Vaše hlasovanie je hlasovaním pre Chorvátsko, hlasovaním pre región, pre Európsku úniu. Predovšetkým je to hlasovanie ale pre Chorvátsko, pretože je to veľmi dôležité, že krajina, ktorá požiada, požiadala vlastne o toto členstvo takmer pred desiatimi rokmi, um, prístupový proces eh, Chorvátska sa dá posudzovať z viacerých pohľadov. Hospodárstvo je pripravené vstúpiť do spoločného jednotného trhu a aj keď eh, dnes, aj napriek tomu, aké ťažké časy dnes zažívame, Chorvátsko by však nemalo sa vzdať ďalších ekonomických reforiem Ehm, čo je však najdôležitejšie, demokratické princípy a základné práva musia byť rešpektované a taktiež musí byť posilnený právny štát eh, prostredníctvom zavedenia viacerých reforiem. Toto je výsledok eh, tvrdej práce, ktorú Chorvátsko eh, uskutočnilo a Chorvátsko je prvým kandidátským štátom, ktoré dokončilo rokovania pomocou adaptívnej metodológie negociácií, ktoré umožňovala plnenie jednotlivých e, kritérií. Chorvátsko sa zaviazalo, že príjme, splní prísne podmienky a bude pripravené, aby sa mohlo stať plným členom od 1. júla 2013 e, osobitné sústredenie bolo na boj za justičnú reformu a boj proti e, korupcii, toto všetko bolo hlavným hlavnou motivačnou líniou Chorvátska a počas rokovania viedlo to k veľmi podstatným výsledkom, napríklad akým spôsobom justičné orgány teraz pristupujú k prípadom korupcie. Ale toto všetko ešte nie je koniec. Chorvátsko teraz musí preukázať, že naozaj splní tie záväzky, ktorým sa zaviazalo aj v kontexte, kontexte negociácií a ďalšie pokračovanie príprav bude pokračovať až do dňa vstupu. Toto bude aj kľúčovou prioritou pre vládu, vládu ktorá vznikne potom po voľbách v decembri. Môžem vás uistiť, že komisia bude naďalej pokračovať monitorovaní a prístaní správ o vývoji v Chorvátsku a o tom, akým spôsobom plní svoje záväzky, a to dôkladne a objektívne až do dňa vstupu. Naďalej budeme pokračovať aj v Chorvátsku v tejto poslednej fáze príprav. Komisia taktiež bude naďalej informovať neustále aj Európsky parlament, pričom ja vás neustále budem informovať o tom, čo sme zistili. Pani predsedajúca, toto je zároveň hlasovanie pre región. Pokrok e, Chorvátska ukázal aj cestu ostatným a ukázal, že prínosy európskej integrácie sú práve v ich rukách. Rozšírenie ponúka veľké politické, a sociálne a ekonomické výhody. Rozšírenie slúžilo ako základ stability a regionálnej spolupráce. Rozširovanie Európskej únie je motorom demokracie a právneho štátu. Z ekonomického hľadiska rozšírenie viedlo k zvýšeniu životnej úrovne v nových členských štátoch však proces rozšírenia nie je iba o tom, aby sa prispôsobila legislatíva aký komunitér, ale ide aj o zmene spoločno- zmenu spoločnosti, o akceptovanie hodnôt, na báze ktorých e, stojí naša Európska únia. Tieto hodnoty sú úzko prepojené aj s oblasťou justície a základných práv, e, slobody, e, bezpečnosti a my sme preto rozšírili alebo pripravili nový e, prístup, aby sme riešili najprv tieto otázky a uzatvárali ich ako posledné. Pani predsedajúca, cení poslanci, nesmieme zabúdať, že toto hlasovanie je tiež o hlasovaní o Európskej únii. Rozširovanie je v našich strategických záujmoch v prospech našej bezpečnosti a našej prosperity a prijatie západných, našich hodnot západným Balkánom zabezpečuje stabilitu a zároveň aj vzájomnú politickú, nezvratiteľnú politickú reformu. Integrácia našho vnútorného trhu podporuje našich investorov, e, prispôsobenie alebo prijatie aký zabezpečuje lepšie uplatňovanie našich politík v takých oblastiach, ako je energetická politika, dopravná politika, životné prostredie a iné strategické záujmy tak e, dobrá politika rozširovania je našim najefektívnejším nástrojom podpora tohto procesu transformácie a reforiem. Pristúpenie Chorvátska je teraz už skutočnosťou a to aj dokazuje, že táto politika skutočne sa oplatí. Dovolte, aby som poďakoval za vašu spoluprácu a podporu, pretože bez tohto by sa nám pravdepodobne nepodarilo byť tu dnes a tvoriť dejiny. Ďakujem. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. pán komisár. No, teraz prejdeme k zástupcom výborov. Ako prvý dostal slovo pán Ferm. Vážení kolegovia, členstvo Chorvátska v EÚ je historickou udalosťou a dúfam, že sa pripojí aj zvyšok Balkánu. Ekonomické aspekty chorvátskeho členstva sme posúdili. Chorvátsko eh, musí sa ešte zlepšiť v rámci efektívnejšieho využívania prostriedkov EÚ nielen na lokálnej a regionálnej úrovni v malých podnikoch. Domnievame sa, že e, tieto kapacity, na nich ešte možno ďalej e, pracovať, rovnako tak, ako je možné zlepšiť e, situáciu týkajúcu sa boja proti korupcii viac, eh, vyššie náklady EÚ eh, e v rámci finančnej pomoci sú vlastne nie sú investičnými nákladmi, ale sú investíciou do eh, ľudí, do ekonomiky, do väčšieho rastu, ktorý je dobrý pre celú Európu a preto vítame Chorvátsko. Ďakujem. A slovo má Kolega Traskovský, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V týchto náročných čas hovoríme o rozšírení, ktorý je katalizátorom pre zmeny no a prináša potenciál rastu. Rád by som sa s vami podelil o jeden z inštitucionálnych podob môjho stanoviska. Chcel by som poukázať na to, že postupy pre prijatie na jednej strane prístupovej zmluvy Chorvá- s Chorvátskom a na druhej strane protokoly, ktoré požiadalo, ktoré požiadalo Írsko a Česká republika, majú iné základy v zmluvách, no a preto nemôže byť právne zapracované do jednotného aktu tieto dve, tieto dva eh, prostupy eh, boli zapracované záverov v rady v roku 2009, avšak eh, akákoľvek prepojenie z týchto, týchto dvoch postupov nemôžu oddelovať dátum vstupu, takže musíme vyslať jasný signál Chorvátska no a našim chorvátskym priateľom. By som na poslednej etape rád len povedal šťastnú cestu. Dobre, ďakujem pekne. A teraz eh, rečníci za politické skupiny. Ako prvý za EPP, pán posel. Pani predsednička, parlament podporuje Chorvátsko už viac než 30 rokov. Ako mladý asistent Ota von Habsburga začiatkom 80. rokov som sa mohol podieľať eh, na tom, že sme tu privítali exilových Chorvátov pod vedením pani Dončevič, eh, pod eh, vedením Vladimíra Šek sa sem eh, prišli eh, prví bojovníci za občianské práva a informovali nás o želaní chorvátskeho ľudu žiť v slobode a o právnej situácii. Zapojili sme sa do demokratizačného procesu pri prvých slobodných voľbách 99 a pokúsili sme sa všetko urobiť preto, aby sme štáty upozornili na to, že je potrebné vyjednávať s Belehradom o mierových zmenách a v Juhoslávii do konfederácie, k e, čomu Chorvátsko bolo pripojené. Ehm, stroskotalo to, lebo mnohí zaspali e, dobu a komunisti boli proti a v 92. parlament konečne presadil, že táto Európska únia uznala nezávislosť Chorvátska. Od toho času sa Chorvátsko eh, nachádza v reformách a eh, je na ceste do Európskej únie. Je to výborne pripravená stredoeurópska krajina. Je to jeden z najlepšie pripravených eh, kandidátskych štátov, ktorý sme kedy mali. A chcel by som sa srdečne poďakovať kolegovi Svobodovi za to, že to bolo eh, možné, že sme spoločne s ostatnými spravodajcami a tieňovými spravodajcami počas dlhých rokov eh, mohli dosiahnuť to, že to bol práve tento parlament, ktorý pomohol pomohol pri odstraňovaní neskutočných eh, prekážok, ktoré boli kladené na tejto ceste Chorvátsku. Určitým spôsobom eh, sa to aj umelo blokovalo často spôsobom, ktorý bol neakceptovateľný. Samotný prístupový proces už sa bol mm, komplikovaný, pretože e, sa skúšali prísnejšie kritéria na Chorvátsku, než ich musel kedy splňať iný kandidát. Chorvátsko tieto prekážky bravúrne zvládlo, a preto sa už dnes teším na ten deň, kedy tu v Európskom parlamente e, budú mať možnosť zasadnúť opozorovateľia z Chorvátska a pomôžu nám opäť eh, dať do pohybu Európsku úniu. Teším sa, že sa tu bude hovoriť po chorvátsky. Živeli Hrvatska! A teraz kolega Vigenin, SND. Vážený pán, pani predsednička, vážený pán komisár, som presvedčený o tom, eh, že súčasné zasadnutie by bolo oveľa slávnostnejšie, ak by sa diskusia nesústredila na hospodárske a fiskálne problémy, ktorým čelí EÚ. Ja by som dokonca povedal, že ak by chorvátsky občania počuli slova kolegov, tak by si asi premysleli, či chcú vstúpiť do EÚ alebo nie. Vstup Chorvátska do únie je však veľkým úspechom pre krajinu aj pre samotnú úniu. Myslím, že Chorvátsko vstupuje do EÚ vo veľmi dôležitom okamihu. Pripomína nám to, že situácia EÚ nie je taká náročná, tragická, ako tvrdia niektorí ľudia. Až ukáže to, že Európska únia má budúcnosť a je stále príťažlivá. Poviem niečo, čo povedalo, povedal zastupca inej kandidátskej krajiny. Povedal, že je, tvrdíte, že je to veľmi náročné, ale neviete, aké to je byť mimo EÚ a bojovať s krízou. Myslím, že Európska únia veľkou väčšinou podporí vstup Chorvátska, tak ako to už robil výbor pre zahraničné veci. A ja si myslím, že úlohou Chorvátska je spolupracovať s členskými štátmi. Dúfame, že časový harmonogram ratifikácie nebude porušený a že Chorvátsko bude môcť vstúpiť do EÚ podľa plánu. Tešíme sa, že pán Svoboda, zástupca socialistov a demokratov, vypracoval vynikajúcu správu a pomohol Chorvátsku na jeho ceste. V správe by som rád ešte niečo počiarkol. Je to účasť občanov. Je to veľmi dôležité, no a dúfam, že na referende sa zúčastní veľa ľudí a výsledok bude pozitívny. No teraz ešte poviem niečo pánovi Posoltovi. Chorvátsko muselo splniť veľmi tvrdé podmienky, ale nepotrebuje monitorovacie mechanizmy a tak ako Chorvátsko a Rumunsko. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a teraz v mene politickej skupine ALDE dostane slovo pán Weigl. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, vážení hostia z Chorvátska na tribúne. Je nám cťou, že ste eh, si nás prišli eh, vypočuť v dnešný deň, ktorý je pre vás významný a ktorý je významný aj pre nás. Chorvátsko muselo dlho čakať na túto sviatočnú chvíľu. Niekoľko takýchto sviatočných chvíľ ešte príde v nadchádzajúcich eh, týždňoch. Myslím eh, si, že Chorvátsko svoje členstvo muselo zaplatiť trochu drahšie než iné štáty, ktoré v ostatných eh, desiatich rokoch pristúpili do Európskej únie. Bolo bol to tiež e, následok akejsi e, zlej optiky v Európe a síce, e, že Chorvátsko je údajne jedným z vynikov vojny na Balkáne a nie jednou z najväčších obetí tejto vojny. Dnes e, môžeme konštatovať, že európska myšlienka a európska budúcnosť Chorvátska prispela k väčšej, prispela k väčšej koheznosti európskej e, politiky v Chorvátsku, prispela k väčšej kohezii ľudí v Chorvátsku. To je veľký aký e, cieľ, ktorý sme e, dosiahli. Chorvátsko je v skutočnosti e, heterogénnou spoločnosťou a dnes majú všetci spoločne rovnaký cieľ, z ktorého sa tešia. Samozrejme zostávajú ešte určité otvorené úlohy. Pán komisár o nich hovoril, pripájam sa k jeho slovám. Ešte je tu veľa vecí, kde sa musí Chorvátsko zlepšiť, najmä čo sa týka ochrany ľudských práv, menšín a ďalšie problémy, ale to nie sú e, len špecifické chorvátske problémy, to sú aj naše problémy. Takže na záver, e, vítajte e, Chorvátsko, tešíme sa z nového 28. členského štátu EÚ. Ďakujem a slovo dávam kolegovi Tanokovi ECR madam president i had the pleasure of spending my summer holiday Pani predsedajúca, mal som tu čest a radosť, že som mohol byť eh, v Chorvátsku na dovolenke a naozaj som mohol vidieť neuveriteľný pokrok v takej krásnej krajine. Eh, pri rokovaní všetkých eh, rokovaniach moja politická skupina podporí vstup Chorvátska do EÚ. Chorvátsko viedlo všetkých svojich susedov E, takisto aj napríklad ukázalo taktiež, že je chce sa držať aj kodenský kritérií, pretože napríklad dali do väzenia svojho vlastného bývalého premiéra a podobne. Je stále ešte ale veľa úloh v oblasti organizovaného zločinu a podobne. Takisto musí Chorvátsko plne spolupracovať s Medzinárodným súdnym tribunálom a zabezpečiť e, všetkých e, svetkov, čiže musí sa vymaniť z tej svojej tmavej stránky svojich dejín. Taktiež e, sú určité niektoré výnimky, k alebo boli zavedené niektoré e, výnimky, pretože je potrebné napríklad zaviesť, e, zaviesť výnimky v tom, aby občania Chorvátska nemohli mať úplný prístup k pracovnému trhu, pretože by to mohlo ohroziť náš trh. Taktiež však ale Ehm, balkánsky zločinci sa budú pohybovať po Európskej únii bez ohľadu na to, aké opatrenia budú prijaté. Ehm, takže toto bude po Slovensku druhá juhoslovenská krajina, ktorá vstúpi do Európskej únie a dúfam, že aj e, ďalšia bývalá juhoslovanská krajina, ako je e, Čierna hora, pre ktorú som ja tu spravodajcom a aj Macedónsko, čo skoro otvoria rokovania aj keď e, načasovanie vstup vstupu do EÚ pre ostatné balkánske štáty je zatiaľ e, veľmi ťažko predvídateľné, avšak už aj tak, keď sa Chorvátsko stane členským štátom a prejde referendum a všetky členské štáty to ratifikujú, potom bude musieť e, Chorvátsko podporovať aj ostatným svojim susedom, aby vstúpili do EÚ, konkrétne aj Srbsku vyložili ste modlú kartu. Chcete e, opýtať niečo pána Tenoka? Pán Poselt? Áno, môže pani predsedajúca. Pán Poselt, nech sa páči. freue mich über die Rede des Kollegen Tenok, wollte aber nur fragen, er hat Teším sa zo slov kolegu Tenoka, e, spomínal e, bývalého e, premiéra, ale či vie, že bez tohto pána premiéra by Chorvátsko dnes nebolo tak ďaleko a či si nemyslíš, že aj tento pán si zaslúžil férové konanie, žiadny bonus, žiadny malus, ale férové, spravodlivé konanie a žiadne politické predsudky country for matters sub judice for politicians not to No už ja by som to nemal komentovať, ale myslím si, že verím, že každý by si zaslúžil spravodlivý súd a myslím si, že určite aj jeho príklad, e, alebo e, bývalý premiér určite pomohol aj Chorvátsku e, na ceste do EÚ, avšak keď zneužil nejaké prostriedky, tak jednoducho musí ísť do venzenia, tak ako hoci kto iný. Pán Sanader predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme z politickej skupiny. Pani Zlunaček. Pani predsednička, pán komisár, tieto dni sú dobrými dňami pre Chorvátsko a pre Európu. A my dnes ako Európa zažívame pomerne málo dobrých dní, takže e, oslavujme tento a dni e, podpisu vstupu Chorvátska do EÚ. Chcela by som zagratulovať chorvátskej e, vláde a chorvátskému ľudu v mene našej politickej skupiny. Chcem zagratulovať za všetko, čo dosiahli v ostatných rokoch. Hlasovaním v parlamente a podpisom zmluvy sa ukončí e, takmer 10 rokov trvajúci e, proces, ale neukončí sa úplne. Bude potrebné e, zaoberať sa ešte ďalšími otázkami, napríklad boj proti korupcii, justičná reforma, ochrana národnostných menšín. To musí byť prioritou reformnej agendy a e, preto aj e, pozmeňovací návrh kolegov EPP e, ide úplne nesprávnym smerom. Chcú vyňať násilné zákroky v splite proti gay parade Myslím si však, že je našou úlohou bojovať proti homofóbii, proti nacionalizmu. Ako Európsky parlament v nadchádzajúcich rokoch v spolupráci s komisiou zabezpečíme, aby komisia jasne E, pomenovala problémy, aby aj v Chorvátsku e, bola občianská spoločnosť zapojená v nadchádzajúcich rokoch do reformného procesu. To bude musieť urobiť vláda e, Chorvátska v budúcich rokoch, pretože len v transparentnom procese je možné presvedčiť Chorvátov o tom, čo ide. V tomto zmysle želám celému západnému Balkánu dobrý, dobré smerovanie smerom do Európskej únie. Ďakujem pekne pekne. Slovo e, má kolega Chadzi Georgiu Gue Engel. Pán posel, opäť otázka, áno. Otázka na kolegyňu Lunáček. Či čítala text. EPP je samozrejme za odsúdenie násilnosti v bode 14. Sme proti, aby v bode 15 e, sa vytýkalo vláde e, zlyhanie, pretože to je e, predvolebný boj. Samozrejme, že sme za odsúdenie násilnosti. Chcete odpovedať, pani Lunáček? Áno, pán kolega posel, samozrejme, že som si to prečítala a e, nejde tu o to podporiť Balkán tým či iným spôsobom. Podľa nášho názoru to bolo zlyhanie e, orgánov štátnych, že nedokázali sa postarať o ochranu ľudí v splite. Takže dúfame, že tento pozmeňovací návrh stiahnete. Ďakujem. Ďakujem, kolega Chaci Georgiev eh, Guengel. Ďakujem pekne, predsednička. My, Zjednotená Európska lavica, budeme veľmi radi, keď Chorvátsko vstúpi do EÚ. Samozrejme, teraz hovoríme o období, keď občania Európskej únii veľmi nedôverujú a dôvera je pomerne otrasená. Všetci musia byť presvedčení, že spoločne dosiahneme viac. Treba prekonať túto krízu. Zaznamenali sme obrovské zmeny. Chorvátsko dosiahlo obrovský pokrok Mnohí utečenci sa vrátili domov. Veľa práce sa odviedlo pri boji proti diskriminácii. My sa zameriavame na ekonomické a sociálne problémy krajiny, ako napríklad chudoba alebo nezamestnanosť a nedodržiavanie ľudských práv. Trhové hospodárstvo ešte skomplikuje životom obyčajným ľuďom v Chorvátsku preto by sme boli veľmi radi, ak by krajina zažívala skutočný hospodársky rozvoj s príslušnou mierou sociálnej ochrany a riešila aj nezamestnanosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Ferič za EFD. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som nedávno navštívil Chorvátsko, že ja som chcel vidieť, či tam prebieha skutočná diskusia, či tam je skutočne férová kampaň. Čo som zistil? Zistil som, že Európska únia robí všetko preto, aby poduplácala politickú triedu v Chorvátsku, i keď sa im to veľmi dobre darí, pretože Európska únia dostala 320 miliónov eur pre, eh, pre Chorvátsko ako pre tzv. pretupovú pomoc a Európska únia nedávno minula minú, 1 eh, milión eur na strašnú propagandistickú kampaň, kde im hovorila Chorvátsku, že Európska únia je pre nich jediná nádej a napokon ešte aj dokonca poskytla vysokoplatené joby v niekoľkým Chorvátom parlamente Európskej komisie, aby im len ukázali, aký super im to bude, e, keď sa vstúpia do Európskej únie. A taktiež máte všade po celej krajine európske vlajky, aby to vyzeralo, e, aby to vyzeralo super dojem. Avšak toto všetko je celé beznadejné, pretože starý komunisti ešte stále sú v Chorvátsku, stále sú na tých pozíciách, kde je moc a osobne veľmi zbohatnú, keď Chorvátsko vstúpi do EÚ. Je tu dokonca ešte aj tmavšia ešte stránka tohto celého, pretože samozrejme neexistuje v Chorvátsku žiadna slobodná tlač, neprebieha žiadna národná diskusia. Dokonca sa ešte aj ponúka cena 10 tisíc kún, ak niekto by našiel článok v akomkoľvek chorvátskych novinách, ktorý by e, hovoril o tom, že vstup do EÚ nie je správna vec. Celá táto kampaň je absolútne e, jednostranná, uplatená. Videli sme to už aj predtým, ale v prípade Chorvátska je to horšie než kedykoľvek predtým. Táto krajina už tisícky rokov hľadala si nezávislosť a keď 20 rokov mali nezávislosť, e, vzdali sa toho hrozného politického experimentu v Jugoslávii a keď chcú vstúpiť do EÚ, prakticky eh, vstupujú do novej Jugoslávie. To je politický experiment, ktorý jednoducho zlyhá, alebo zlyhajúci politický experiment, ktorý však, či, ktorému pomôže Chorvátsko. Ja dosť o tom pochybujem. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Brons. Nech sa páči. Kýdaš Bronz. 20 rokov, odkedy Chorvátsko vyhlásilo svoju nezávislosť, eh, po tom, kedy 95% bolo za v referende a te, eh, mnohí museli teda zomrieť v, v, z obrane takýchto záujmov. A teraz tragické, že Chorvátsko opäť eh, sa vzdáva svojej nezávislosti v prospech EÚ a Chorvátsko muselo prijať množstvo legislatívy, vrát, ktoré núči, ktorí zlikvidovali akýkoľvek liberalizmus a taktiež museli prijímať obrovské obete v prospech Medzinárodného trestného tribunálu. Avšak zmluva sa bude podpisovať ešte predtým, než ľudia mohli sa zúčastniť referenda. To potvrdzuje, aké je to e, strašné odmietanie všetkých e, chorvátskych Chorvátov a osobitne tých obetí, ktorí zomreli za nezávislosť a slobodu Chorvátska. Taktiež e, sa zneužívajú verejné prostriedky na propagandy, na propagandu prospech EÚ a výsledok referenda sa považuje za akúkoľvek, ako keby nejakú forgalitu. Avšak ak by došlo k nejakému e, hlasovaniu, že výsledok referenda bude, že nie, tak sa urobí ďalšie referendum a potom ďalšie referendum, kým bude tá správna odpoveď. To je európsky spôsob fungovania fungovania predsedajúca. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Karas. Vážená pani predsednička, vážený pán spravodajca, dámy a páni, proces rozhodovania ukazuje, a že to bude zajtra, že nás čakajú dobré časy. Dobré časy nielen pre Chorvátsko, ale sú to dobré časy, ktoré toto rozhodnutie priniesie aj Európskej únie Európska únia je projekt zjednotenia kontinentu, projekt prekonania násilného rozdelenia Európy, projekt mieru, slobody, vzájomnej zodpovednosti namiesto eh, vzájomného boja. Je to ako odpoveď na súčasné krízy a výzvy, ktoré treba riešiť. Proces rozširovania nie je ukončený. A proces prehlbovania treba treba urýchliť. Hospodárska a sociálna únia musí byť dokončená. Treba udrieť klinec po hlavičke. V Chorvátsku ani v Európskej únie sa nemôžeme, nemôžeme len ostať so založenými rukami. Treba ďalej kráčať po tejto ceste. Tak v Chorvátsku, ako aj v Európskej únii, je ešte čo zlepšovať v boji proti korupcii, a za dodržiavanie základných práv a za nevyhnutné reformné opatrenia. Dovolte mi povedať, isté nie je náhodné, a tak, že pán kolega Svoboda, kolegyňa Lunáček, ja a pán Poselt, že už roky ideme touto cestou a Rakúsko patrí k tým krajinám, ktorá stála na začiatku e, uznania ambícií Chorvátska až príliš veľa nás, nás spája. No a preto sa tešíme, pretože tento proces ostatných rokov budeme môcť úspešne uzavrieť. No a dúfame, že zajtra všetci povieme jasné áno a srdečne privítame Chorvátsko medzi nami a s tým a získame nové impulzy budúcnosti Európskej únie. Aj obraz z Západného Balkánu je veľmi pozitívny. Ďakujem pekne, pán Karas. No a teraz zastáva slovo pani Fajon, nech sa páči. Lepa, Ďakujem pekne. Podpora Chorvátsku bude zajtra dôležitou e, správou, e, že sa naša únia rozširuje napriek ťažkým časom. Eh, je to príjemná správa pre vlády Západného Balkánu. Chorvátsku gratulujem za skutočne veľký úspech, ktorý je dôležitý pre všetky štáty v tomto regióne. Som optimistická, že Chorvátsko bude dobrým príkladom pre všetkých ostatných eh, pri riešení eh, otvorených otázok a pri prehlbovaní vzájomnej dôvery. Súhlasím, že arbitrážny dohovor medzi Chorvátskom a Slovinskom bol veľký úspech. Členstvo tak tak Únii, ako aj Chorvátsku, ktoré vykonalo veľké reformy, najmä v boji proti korupcii a organizovaným trestným činom boli veľkým úspechom. Ale tento eh, maratón sa nesmie konč- skončiť a všetci si toho musia byť eh, vedomí, aj politici, eh, nielen tí vládnuci. Je potrebné dosiahnuť politickú rovnováhu, je potrebné si uvedomiť, že v konečnom dôsledku to budú ľudia, ktorí rozhodujú rozhodnú o tom, či bude e, jej budúcnosť v Európskej únii. V Slovensku sme mali e, skúsenosť s referendom a dúfam, že aj Chorváti budú mať úspešnú skúsenosť s referendom, Ide o investíciu o stabilitu v našom e, regióne. Teším sa, že sú tu chorvátsky kolegovia, aj keď je tu príliš málo poslancov. Ďakujem, kolega Salavrakos, FD. Ďakujem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 váženým poslancom a predložil nám skutočne veľmi dôležitú správu. Musím však napriek tomu povedať, že aj Chorvátsko sa veľmi snažilo vzhľadom na obrovské problémy, ktoré tam existujú. Úspešne Chorváti pracovali a dúfam, že reformy budú dotiahnuté do konca rovnakou dynamikou, najmä čo sa týka reformy súdnictva a dodržania dodržiavania e, základných ľudských práv, viac transparentnosti e, pri e, verejnom obstarávaní. To všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. V tomto regióne sú aj ďalšie kandidátske krajiny, ktoré tiež dosiahli veľký pokrok, napríklad bývalá republika Juhoslovanská Macedónsko. Dúfam, že prístup Chorvátska e, bude akýmsi novým impulzom pre európsku e, perspektívu pre ostatné krajiny Západného Balkánu. A chcel by som privítať Chorvátsko. Ďakujem. Kolega Hökmark dostane slovo na dve minúty. Micro, please. Thank you. Pani predsedajúca, chcel by som poďakovať spravodajcovi, privítať Chorvátsko a chcel by som zagratulovať všetkým za vynikajúcu správu. Už dúfam, že to nie je žiadna sabotáž. No zajtra budeme mať príležitosť prijať správu o prístupe Chorvátska do Európskej únii je to vyjadrenie a manifestácia síly európskej spolupráce. Ja ľutujem, že pán Ferič tu už nie je, pretože má istý problém e, s chorvátským členstvom. Pretože je to signál, ktorá, ktorý je o tom, že Európska únia, Európske spoločenstvo má hodnoty, ktoré sa nezhodujú s jeho politikami. A zdôrazňuje to, že v období krízy dokážeme postupovať a ďalej sa rozširovať. Rozširovanie prispieva k posilneniu demokracie a otvorenej spoločnosti. A v Chorvátsku dokážeme spraviť ďalší krok. Zlepšíme celú Európu. Chorvátsko sa stalo lepšou spoločnosťou. No a keď je členom Európskej únie, tak eh, keď budú členom Európskej únie, tak chorvátske občania budú mať rovnaké príležitosti ako všetci ostatní obyvateľia EÚ. Zlepší to aj Európu a zlepší to aj príležitosti pre nás všetkých. Chorvátov, Švédov, Rakúšanov a všetkých ostatných, eh, ktorí sa zúčastňujú tohto úžasného projektu. Takže zajtra preukážeme silu Európskej únie v čase hospodárskej krízy. No a myslím, že to tiež zdôrazňuje, že je tu priestor na optimizmus a priestor na signál ostatných krajín Západného Balkánu. Keď sa reformujete a rozvíjate, tak všetci môžeme zdieľať mier, demokraciu a otvorenú spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Hockmark. A teraz dostáva slovo pani Gens. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, je pre mňa veľkou cťou, že môžem zajtra e, povedať svoje áno vstupu Chorvátska ako členka Európskeho parlamentu zo susednej krajiny. Chcela by som zagratulovať Chorvátsku e, k tejto ceste. Chorvátsko môže ísť príkladom pre ostatné krajiny na ceste do Európy. Ten signál je, že členstvo EÚ je možné, a Európska únia dodrží svoje sluby. Počas maďarského predsedníctva sa nám podarilo uzatvoriť viaceré kapitoly o členstve Chorvátska. Avšak ešte nás očakávajú, alebo Chorvátsko ešte očakávajú niektoré úlohy predtým, než vstúpi do EÚ. Ja to hovorím ako poslankyňa krajiny, ktorá vstúpila do EÚ pomerne nedávno. Je veľmi dôležité podporovať dobré susedské vzťahy, ukončiť nacionalistické pocity. Krátko e, po vojne a počas hospodárskej krízy budú naše e, hodnoty prijaté len keď politici a vlády budú podporovať tieto hodnoty vo vzájomnej harmónii a budú informovať verejnosť o všetkých právach a povinnostiach, ktoré znamená členstvo. Vítam vstup Chorvátska, ďakujem pekne. Pani Gönc, slovo teraz dostáva pán Kaspari. No a, ale ak to pán Kaspari nie, tak slovo dostáva pán Peterle na jednu minútu. E, merci, madame Ďakujem, pani predsednička Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne gratulujem Chorvátskej republike k úspešnému e, dokončeniu negociácia k podpisu e, dohovoru. E, Chorvátsko dokázalo, že usilovnou prácou je možné posilniť ešte neukončený proces rozširovania Európy. Chorvátsko bude e, druhou krajinou, e, ktorá z pomedzi krajín bývalej Jugoslávie vstúpi do EÚ. Želám si, aby e, postup v Chorvátsku bol stimulom pre ďalšie krajiny v západnom, na západnom Balkáne, ktorým v Solúne bola ponúknutá európska perspektíva. Tento proces je potrebný nehľadiac na momentálnu krízu podporovať v prospech e, miera, v prospech integrácie celej Európy. Ďakujem, pán e, Peterle, pán e, Kaspari. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, ďakujem, že... Ste mi udelili slovo. Ja chcem podporiť mojich predrečníkov, pretože si myslím, že Chorvátsko je jedna z krajín, ktorá je veľmi dobre pripravená eh, na vstup za ostatné mesiace. Boli dosiahnuté veľké zmeny a chcel by som komisii aj našim partnerom v Chorvátsku poďakovať za veľké snahy. Avšak v Európskej únii platia jasné pravidlá, aké podmienky krajina musí spĺňať. No a ja ľutujem, že bohužiaľ opätovne príjmame krajinu, v ktorej nie sú splnené na 100% všetky predpoklady. A ja nechcem nejak znevýhodňovať eh, Chorvátsko. Eh, Chorvátsko, Chorvátsko je také ako väčšina krajín v momente vstupu. Ale chcem, aby eh, platili rovnaké pravidlá. Mnoho problémov, ktoré momentálne existujú v Európe, existuje, pretože sme vytvorili síce dobré pravidlá, ktoré sa však nedodržiavajú. Ja by som bol rád, keby v budúcnosti to bolo zohľadené. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Kaspari. No a dámy a páni, teraz prechádzame ku Catch the Eye. Prihlásilo sa veľa kolegov. Šiesti dostanú slovo ako prvý pán Mikolášik a prosím dodržte jednu minútu, aby všetci šiesti sa dostali na radu. Takže pán Mikolášik. Mr. Mikolášik. Pán Mikolášik. No, lipon. Dendon vlepo i kyria Rotova. Ena leptopa. No, vidím, že tu nie je. Tak slovo dostane pani Rojtová na jednu minútu. Kolegyne, kolegovia, úspešné završenie prístupových eh, rokovaní s Chorvátskom ma veľmi tešia. Za prvé reformné zmeny sú príkladom pre ďalšie krajiny v regióne. Vstup Chorvátska do únie zaručuje aj stabilitu na západnom Balkáne, ktorí donedávna súžovali eh, vojnové konflikty. A teší ma to dvojnásobne kvôli veľmi dobrým vzťahom s českými občanmi a bilaterálnymi väzbami medzi obidvoma národmi. O to viac ma mrzí, že práve Česká republika môže skomplikovať ratifikáciu zmluvy o vstupe Chorvátska. Vďaka tvrdohlavosti nášho prezidenta a sociálnej demokracie hrozí, že Chorvátsko sa stane rukojemníkom e, v spore o bezzuby Klausov protokol k listine o základných právach EÚ, aj keď tento protokol e, nevytvára žiadne výnimky, takže žiadne sociálne istoty eh, českých občanov ani Benešové dekrety nie sú týmto protokolom dotknuté. Ja chcem vás uistiť, že českí občania si veľmi prajú, aby Chorvátsko vstúpilo čo eh, najrychlejšie. Berú to tiež ako prístup životoschopnosti Európskej únie. Dobre, ďakujem pekne. Prosím, dodržujte všetci svoj eh, čas. No a ako ďalší dostane slovo Pán Kačín. Úspech Chorvátska Ďakujem. Úspech Chorvátska je e, ďalšou ranou pre euroskeptikov. E, gratulujem Chorvátsku, negociačným e, týmom, ďakujem Chorvátskému parlamentu Chorvátsku a tiež komisii a jeho osadenstvo a tiež polskému predsedníctvu. Všetci musíme byť hrdí na tento významný úspech Európskej únie. Ďakujem tiež Hanesovi Svobodovi za jeho dlhoročnú a pozitívnu prácu. 9. decembra by štát štafetu rozšírenia e, mohli sme odovzdať Chorvátsku, z Chorvátska Čiernej hore. Chorvátsko si e, zaslúži e, susedov, dobrých susedov, zaslúžime si nových kandidátov, zaslúži si to celý západný Balkán. Podporme Srbsko, podporme Čiernu horu, je to dobre pre celý región. Vyzývam komisiu, celú radu a najmä predsednícke Polsko, aby sme v nadchádzajúcich dňoch spojili sily a um, z Chorvátska sa obrali k e, Čiernej hore. Ďakujem, predsednička. Vítame vstup Chorvátska do Európskej únie. Myslím, že to bude veľmi výrazný a významný prínos k implementácii stratégie pre podunajský región Európy. Chorvátsko spolu s Nemeckom odpovedajú za prílohu číslo 6, čo sa týka ochrany biodiverzity, ako aj za číslo 8 konkurencie schopnosť spoločnosti. To môže mať a má to vplyv na dopravné siete v Chorvátsko, Chorvátsko zohráva veľmi dôležitú úlohu pri rozširovaní európskej infraštruktúry. Rozšírenie na, rozšírenie na východ. Dobre, ďakujem pekne. A teraz dostal slovo pán Obermajer. Ďakujem predsednička. Pro mnohých byrokratických pre, uh, prekážkach sú uh, prestupové jednania s Chorvátskom uzatvorené. Chorvátsko veľa zmenilo v poslednom čase, myslím na reformu e, súdnictva, ale musí aj naďalej e, pokračovať. Napríklad e, vyradenie jadrovej elektrárne Kryško. Hm, ďalej súdnictvo a rovnako hospodárska súťaž je otvorenou témou. Komisia od Chorvátska žiadala veľmi veľa, oveľa viac ako od ostatných kandidátskych krajín, a zatiaľ čo Turecko sa teší z veľkej benevolentnosti, aj napriek tomu, že dostáva sa ale, dostáva sa ale stále milióny v predstupovej pomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem za slovo

ktorá bola pozitívna a inšpirujúca a ďakujem aj za veľkú podporu, ktorú ste poskytli prístupeniu Chorvátska a verím, že sa to zajtra pretaví do rozhodujúceho hlasovania. Taktiež som si vypočul aj vaše slova podpory EU Chorvátsku pripravených prácach do, na vstup do EÚ. Aj zistenia z jesenného monitorovania poukazujú na to, že Chorvátsko využíva tu stále ten silný motor predvstupový a taktiež preukázala veľmi dôležitú alebo vysokú mieru zodpovednosti. Pri dokončení týchto prípravných prác by malo byť kľúčovým prioritou pre vládu, ktorá by mala vzniknúť eh, po ďalších voľbách. A ja uvádzam túto poznámku, aby som tento bod zdôraznil, že nebudú žiadne výnimky eh, v, pri, pre Korvátsko aby splnilo to, čomu sa zaviazalo a tieto povinnosti budú musieť byť e, splnené v čase, keď e, alebo do času, kým vstúpia, vstúpi Chorvátsko do EÚ. Chcel by som taktiež potvrdiť, že ratifikácia prístupovej zmluvy bude sam, samostatný akt na báze článku 49 zmluvy o fungovaní EÚ. Zo strany komisie by som chcel opäť zdôrazniť môj záväzok pokračovať v úzkej spolupráci a zabezpečím, aby ste boli adekvátne informovaní o pokroku, ktorý Chorvátsko dosiahlo v najbližších mesiacoch až, až do dňa pristúpenia. Politika rozširovania a odpoveď na ašpirácie občanov vstúpiť do jednotenej Európy sa, sa má splniť a preto by sme chceli, pres, mali by sme teda presvedčiť alebo poviadriť Chorvátsku to, že takáto ťažká teda práca sa im potom oplatí a to všetko je vďaka našej politike rozširovania. Thank you very much, uh, Commissioner. And now... Ďakujem pekne, pán komisár. A napokon v neposlednom rade dávam slovo pánovi Dovgielevičovi v mene rady. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, cení poslanci. Ja by som taktiež chcel privítať eh, chorvátsku delegáciu. Vidím tam aj hlavného vyjednávača. Chcel by som zablahoželať eh, za všetko úsilie a za ťažkú prácu za celé tieto roky. Možno vtipne by som chcel povedať, že, že eh, v Chorvátsku je, prispieje tým, že bude určite viacej slovanských mien, ako napríklad Dovgielevič. Chcel by som svoje posledné poznámky avšak upriamiť na niečo iné. Chcem povedať, že pamätám si veľmi dobre, keď tento parlament e, oslavoval v roku 2003 e, vstup nových desiatich členských štátov. Dobre si pamätám všetky tie diskusie, ktoré prebiehali ešte pred referendami v týchto krajinách aj v mojej vlastnej krajine, v Polsku a pamätám si to, to, to celé more rôznych e, euroskeptických nezmyslov, že stratíme národnú identitu, že tu bude ekonomický Babylon, že bude koniec polnohospodárstva, koniec hodnot, koniec kresťanstva. A toto všetko bola hlúposť, pretože pozrite sa dnes na Polsko, pozrite sa aj na iné krajiny, Pol- Českú republiku, pobaltské štáty, pozrite sa, koľko ako prosperuje Európska únia, alebo ako prosperujú v Európskej únii, aký veľký úspech rozšírenie bolo osobitne posledné mesiace, o ktorých tu hovorím. Takže dúfam, že Chorvátsko ako eh, keď rozhodovanie v referende bude na báze faktov, skutočnosti a na báze skutočných eh, o, otázkach alebo skutočných presvedčeniach a verím, že nebude k zopakovaniu tých istých diskusí, ktoré nikam nevedú a sú veľmi vzdialené v skutočnej, alebo skutočnosti. Chcel by som takisto poďakovať aj spravodajcovi Slobodovi, aj za prácu s Chorvátskom za celé tie roky. A veľmi dúfam, že v týchto ťažkých časoch budeme budeme všetci čerpať z toho pozitívneho odkazu z Chorvátska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj túto, na túto správu. A ideme sa tiež